Good afternoon. Dobré popoludnie. E, prvým bodom na programe, ako vždy, je prijatie programu. Bod 4. Hlasovanie o Európskom semestri sa presúva e, po bode 8 ak nie sú žiadne námietky e, k návrhu programu, tak vychádzam z toho, že sme prijali e, program v pozmenenej podobe. Oznámenia predsedu, tu je jeden bod. Okrem teda e, chceli by sme vás teda poinformovať, že rozhodnutia koordinátorov z 22. januára môžete nájsť vo svojich podkladoch k schôdzi. Ak nemáte žiadne námietky, budú tiež prijaté. Treba tiež poinformovať o nasledovnom. Chcel by som vás informovať o tom, že tu máme nové briefing notes eh, k dispozícii o eh, čistých eh, súvahách a ako merať vlastne prínosy z, z teda členstva v EÚ. Externí dodávateľia vypracovali tieto dokumenty na základe rozhodnutia koordinátorov. Pani Ahmon bola zodpovednou za e, tento e, kontrakt. Ide e, tu o bližšie preskúmanie fungovania, účinku, histórie, nedostatkov, rôznych indikátorov o ktorých sa e, stále znova diskutuje o tej otázke e, just retour. Je to teda veľmi aktuálna téma v kontexte prebiehajúcich diskusí o viacročnom finančnom rámci na niektorom z našich budúcich zasadnutí by sme sa tomuto mohli bližšie eh, venovať spolu s eh, autormi tejto štúdie a eh, zakomponovali by sme na program aj výmenu názorov na túto tému. Zatiaľ si môžete preštudovať tieto verejne prístupné dokumenty. V tlačenej podobe sú k dispozícii aj teraz tu v miestnosti. Pani Keller. Ďakujem, pán eh, predseda. Sú aj preložené? To si musím preveriť. Nie, zatiaľ nie. Preveríme si, či môžeme zabezpečiť e, e, preklady. Vychádzam z toho, že máte zaujímavú francúzsku verziu. Sú to dôležité podklady, takže ja si myslím, že je to príjemnejšie pre každého z nás môcť e, pracovať vo svojom rodnom jazyku. Francúzska, nemecká verzia, švédska, maďarská, pre mňa francúzska, poľská by mala byť prioritou ja si myslím, že sú to zaujímavé dokumenty a v tej, eh, hlavne v súvislosti s touto rozpočtovou diskusiou, ktorú vedieme, preveríme si to v prvom rade predtým, než niečo prislúbim, či je možné zabezpečiť preklad. Najprv si to musíme preveriť skôr než prislúbime niečo, čo nebudeme môcť eh, slúbiť. Bod 3. Prijatie záväznice z posledného zasadnutia. Ak nebudú žiadne námietky, vychádzame z toho, že môžeme v aktuálnej podobe tento návrh prijať. Prejdeme e, teraz k bodu 5 e, protokol e, dohovoru medzi Európskou úniou a Senegalom v súvislosti s rybolovom v januári, 22. januára sme sa venovali tejto téme. Takže budeme hlasovať o stanovisku ako celku, v celkovej jeho podobe. Predtým, než Začneme eh, hlasovať o tomto protokole, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu. Preverme si, či fungujú naše hlasovacie zariadenia. Hlasujte akokoľvek chcete. Končím hlasovanie. hlasov. Je to v poriadku. Dobre, takže teraz už hlasujeme o, o eh, protokole ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté 26 hlasov za, 2 proti, 2 ja sa zdržali. Bod 6 programu Dohoda o, eh, vo forme eh, výmeny listov medzi EÚ, Mauritánskou islamskou republikou o predložení platnosti protokolu, ktorým sa stanovuje rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou, a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019. Tiež sme o tomto diskutovali 22. januára na našom zasadnutí. Opäť je to eh, konštantný postup, takže hlasujeme o návrhu stanoviska stanoviska v jeho celku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 26 hlasov za, jeden uh, uh, sa zdržal, traja proti. Uh, oddiel 3 k rozpočtu na 2020, nie sú tam žiadne požiadavky, ktoré by sme dostali. Bod 8, iné oddiely, pani Guardia Zabal. Ďakujem za slovo, pán predseda. Máme tu dva body, o ktorých je reč. Jeden sa týka 89 miest e, na Pasarelu. O tom sa už na tomto výbore hovorilo viackrát. Rokovali sme v podstate s Európskou komisiou a aj s administratívou tohto parlamentu. Išlo o určité presuny e, v rámci administratívy. A takže ide o to, aby e, sa to dalo aj prakticky zvládnuť. Možno to má aj dočinenia s nejakými rozpočtovými otázkami. A v podstate išlo o to, aby sa vytvorili nejaké nové posty, išlo konkrétne o tých 89 postov. Ďalej, výbor regionov prišiel e, s návrhom na presun 277 tisíc e, eur na to, aby sa to presunulo aby sa to presunulo z platov na informácie pre politické skupiny. Čiže 255 tisíc eur. Ide o to, že tento parlament keď si pripravoval rozpočet e, na rok 2020 pre výbor regionov, tak sa práve hodnotila úroveň e, politickej komunikácie. A v podstate to vyzeralo, že tieto peniaze bude nemožné získať, ale zrejme tam ide aj o určitú úpravu platov. Čiže v podstate celkovo, keď zoberiem tých 255 tisíc, tak to znie až tak mnoho, ale z hľadiska kvality politickej komunikácie medzi jednotlivými skupinami v rámci výboru regionov by to mohlo mať určitý pozitívny dopad. Aj v rámci toho, čo sme navrhovali. Thank you. If there are no objections... Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne námietky, E, tieto e, transfery e, vyhlasujeme za prijaté týmto. Je to v poriadku. Ďakujem. A teraz už môžeme prejsť teda k bodu programu 4. Zmenili sme teda poradie, kedy ho prejednávame na našom programe. Na našom stretnutí 22. januára sme sa zaoberali E, touto správou. Prejdeme už teraz k hlasovaniu. V prvom rade pozmeňovací návrh s vyhnutím ruky je číslo 1. Kto je za, proti? Zamietnuté. Kompromis 1. Hlasujeme menovite? Nie, s vyhnutím ruk. Takže kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 21. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Prejdeme ku pozmeňovaciemu návrhu 23b. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, to si musíme preveriť. 23b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 10 hlasov za 19 proti. 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Preverme si to pre istotu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté o jeden hlas. Takže prejdeme ku kompromisu 4. Kto je za? Kto je proti? Prepačte, len 7-8 rúk som videl, takže opakujem kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 10. Kto je za? proti. To si musíme ešte raz preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmoňovací návrh 57a. Kto je za? Kto je proti? To si musíme opäť preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 57B za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 33 stiahnutá, takže kompromis 5, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať. A prepačte, o pozmoňovacom návrhu číslo 65. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie eh, o stanovisku po zmenenej podobe. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 26 hlasov za, 2 proti, traja sa zdržali. Blahoželám spravodajkyni. Pani Markés e, sa chce vyjadriť. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela som len e, poďakovať všetkým tieňovým správodajcom za ich prácu a zaangažovanosť, s ktorou pomáhali pripravovať e, toto stanovisko. Zmobilizovali sme naozaj mnoho príspevkov zo strany mnohých kolegov pri tejto téme. Ďakujeme. Prejdeme k bodu 9. Politika v oblasti budov. Žiadne požiadavky sme nedostali a takisto výmena názorov o akýchkoľvek informáciách, ktoré sme dostali, tu tiež nemáme nič k tomuto bodu. A tým už prechádzame k bodu 11. Musíme si overiť, či podpredseda Európskeho parlamentu a generálny tajomník sú už prítomní. Oui, oui. Máme 5-minútovú prestávku predtým, než dorazia naši hostia.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

Good uh, afternoon again. We continue with our uh, agenda and we welcome uh, Mr. Vítame pána Veleho medzi nami, uh, generálneho tajomníka Európskeho parlamentu a vítame aj páni, pána Silvu Pereira, podpredsedu parlamentu. Ako budeme postupovať? Uh, pri príprave rozpočtu sa začína vo februári, vtedy generálny tajomník, ktorý je dnes s nami, príde s návrhom, zadefinuje priority a aj zdroje na nastávajúci rok. Generálny tajomník, opäť pán Vele, minulý týždeň prišiel s návrhom, predložil ho predsedníctvu, s tým, že by sa mohol prijať e, predbežný rozpočet, respektíve odhady a dnes na našom výbore pán Vele spolu s pánom Silvom Pereirom e, sa zúčastnia prvej výmeny názorov, odhadov, príjmové výloh e, parlamentu na rok 2021. A z hľadiska choreografie chcem ešte povedať, že e, najprv Pán Vele sa nám prihovorí asi na 10 minút a potom pán Silva Pereira bude mať taktiež 10 minút a príde s prezentáciou toho predbežného odhadu na finančný rok 2021. Takže slovo má pán Vele. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. Srdečne ďakujem, pán predseda. 20, glaube ich, ist es gut, am Anfang mal den Kalender. Takže tu by som chcel pripomenúť e, e, ešte raz kalendár. Minulý pondelok som e, predostrel tento návrh na predsedníctve. Dnes máme príležitosť viesť prvú výmenu názorov. Predsedníctvo bude potom 9. marca príjmať návrh a E, teraz začne sa e, konanie s e, teda rozpočtovým výborom a všetko pôjde dobre 30. marca budeme poznať výsledok, kedy by sa vo výbore pre rozpočet aj na prezídiu, na predsedníctve mohol tento návrh prijať. No a potom bude samozrejme možno pokračovať na pléne tento postup v oktobri. Tradične Európsky e, parlament dostáva 20 e, e, má, má priestor na 20 z administratívnych výloh všetkých inštitúcií Európskej únie, takže je to viac, tak viac než niekoľko desaťročí už. V poslednom volebnom období sa parlament rozhodol nevyčerpať tento rámec hlava 5, ktorá e, narástla 4 ale máme tu e, dvojku pred, v jednom prípade pred e, čiarkou a v ďalšom prípade trojku. Takže vytvorili sme tu veľký mantinel na to, aby sme zostali pod týmito tradičnými 20%, ktoré obvykle parlament využíval. To znamená, že je tu možn, možné krátenie v eh, hlav 7 a je tu teda eh, priestor, že aj v budúcom období eh, neprekročíme týchto 20 Samozrejme, rozpočet pozostáva z čísel, ale v skutočnosti za týmito číslami stoja projekty, aby to dávalo zmysel treba teda vždy aj vysvetliť, čo vlastne e, chceme urobiť. A preto v dokumente nájdete aj krátky prehľad o tých zásadných projektoch z predchádzajúceho volebného obdobia, čo nového sme urobili s prostriedkami rozpočtu, a čo vzýšlo aj z e, diskusí výboru pre rozpočet a e, predsedníctva. Vytvorili sme vedeckú, vedeckú službu, mnohí e, zamestnanci tam boli pridelení z mm, iných oblastí, kde predtým pôsobili. V Bruseli máme teraz situáciu, kde každý poslanec má okrem svojej kancelárie ešte dve kancelárie pre svojich asistentov k dispozícii. Na začiatku volebného obdobia tomu tak nebolo. Poprvýkrát vôbec v Štrásburgu e, máme teraz doratočnú kanceláriu pre asistentov. Tradične bola len jedna jediná kancelária, ktorú, o ktorú sa museli deliť poslanci a asistenti. V tomto volebnom období sa podarilo poprvýkrát, aby k dispozícii mal každý poslanec 1 plus 1 Investovali sme značne do oblasti bezpečnosti, hlavne pokiaľ ide o vchody, potom ne, po tej nepríjemnej skúsenosti, čo 200 e, e, Kurdov e, raz preniklo jedným z týchto vchodov, ktorý sme Eh, skonštatovali, že neboli dostatočne zabezpečené. Internalizovali sme eh, šoférov, vytvorili sme Európsky dom histórie, ktorý medzi eh, časom v roku 2019 mal 200 tisíc návštevníkov. Dom európskej histórie 200 tisíc, parlamentárium 300 tisíc, takže dokopy v Bruseli máme 500 tisíc návštevníkov plus ďalší návštevníci. Dostávame sa tým na úroveň 1 milióna. E, vytvorili sme prvé e, e, teda európske europarlamentária v členských štátoch. Viedli sme aj diskusie, podujatia s mladými ľuďmi, ktoré sa nazývajú aj v Bruseli. Máme tri nové budovy, ktoré sa nám otvorili. Budova Martens, Kohl a tretia budova sa nachádza v Štrásburgu, budova Havel nové predsedníctvo na začiatku e, svojho obdobia pôsobenia e, sa e, stiahla do Bazož v októbri do teda domu Žana Moného, ktorý nám je k dispozícii a ktorý využívame ako kongresové centrum a zamýšľala sa nad strategickými rozhodnutiami ktoré boli potom formalizované aj formou formálnych rozhodnutí predsedníctva z časti sú spojené aj s teraz rozpočtovými dopadmi. Poprvé, eh, Europe Experience, Experience Europe, tieto mini parlamentária v členských štátoch, ktoré napríklad poznáme už vo Fínsku, Nemecku, v Dánsku, Slovinsku. Tieto mini parlamentária sa majú rozšíriť na všetky členské štáty v priebehu tohto volebného obdobia. E, to je veľký investičný projekt, ktorý znamená, že 12 nových e, takýchto e, priestorov e, sa má e, otvoriť v prvej polovici, ďalšie v druhej polovici volebného obdobia cieľom nie je, aby každý občan musel prísť do Bruselu alebo do Štrasburgu, ale my e, ideme za občanmi, tam, kde oni žijú. No a skúsenosti z Fínska sú extrémne pozitívne. 100 eh, tisíc Fínov v priebehu pár málo mesiacov navštívilo um, toto Experience Europe. Samozrejme, nie všetci žijú v hlavných mestách, preto sme sa zaangažovali aj vytvoriť mobilné parlamentária. Eh, predsedníctvo sa tiež rozhodlo aby sme mali zelenší parlament, aby sme rýchlejšie zrealizovali tzv. ciele EMAS, aby sme ich nasledovali ambicioznejšie než doteraz. Súčasťou toho je do roku 2024 aj vytvoriť eh, vlastne rovnosť eh, pohlaví na eh, úrovni riaditeľov, na úrovni generálnych riaditeľov 40 a máme tu aj pozitívne e, skúsenosti z e, e, eurovolieb, kde sme mali o 8 viac. Zvyšila sa nám volebná účasť 8 teda 34 miliónov voličov viac. Takže chceme pokračovať v tomto trende, v tejto práci Eh, s tým súvisí aj prítomnosť eh, v eh, jednotlivých kanceláriách parlamentu v členských štátoch. Už na konci predchádzajúceho volebného obdobia sme rozhodli, že sa nebudeme potrebovať v Bruseli už novú kancelárskú infraštruktúru v Bruseli po vybudovaní Martensu a tej druhej budovy, že budeme skôr investovať do Experience Europe, a chceme tiež pracovať na priestoroch pre trialógy. E, keď sa budovala táto budova, ešte vôbec neexistovali trialógy, preto treba vytvoriť potrebnú infraštruktúru. No a potom renovácie parlament sa zaviazal v legislatíve k tomu, že 3 e, plochy sa musia e, vlastne zrekonštruovať, e, aby boli ekologickejšie, takže musí naplňať aj tieto ciele. Potom tu by mať určité projekty, ktoré sa ukončia. Tento rok prvá časť, východná, východná časť budova Arnold sa bude môcť otvoriť. Je to budova pre 3000 našich zamestnancov. Všetci naši zamestnanci v Luxembursku. Západná e, časť, e, tam e, sme na úrovni 30 16,8 milióna eur je s tým spojených v Štrásburgu. Ešte treba dokončiť budovu pre bezpečnostné kontroly. Tam zatiaľ máme len provizorný stav. 8 miliónov eur to bude stáť. Brusel k predchádzajúca budova Atrium, tam dobudovávame e, priestory pre návštevníkov. A e, keď sa bude renovať budova e, SPAK, tuto teda chceme odľahčiť záťaž takouto formou. V máji 2021 sa tieto práce dokončia. A potom tu máme aj projekty v oblasti informačných technológií, v oblasti hardware. E, sú tu obzvlášť dva projekty, podľa mňa dôležité. Poprvé, nahradenie všetkých desktopových počítačov hybridmi do roku 2024. A to preto, pretože tieto umožňujú mobilnú prácu, to znamená, nepotrebujem viac zariadení na viacerých miestach a umožňujú aj flexibilitu prácu z domu, prácu v kancelárii, e, čím zlepšujú e, vyváženosť medzi rodinným pracovným životom a sú to aj e, teda zariadenia, ktoré sa budú môcť odovzdávať. Takže postupovať tu budeme postupne do roku 2024. Máme tu tiež aj vyšší štandard, pokiaľ ide o naše datacentrum, belgické datacentrum. centrum má len kategorizáciu 2A. Aby sme tu mali e, dobrú bezpečnosť a bezpečnú, potrebujeme tu mať kategorizáciu na úrovni 4. Tu potrebujeme hľadať nového poskytovateľa. No a posledným bodom e, v tomto všeobecnom úvode v oblasti e, personál je, že sme už tie ciele krátenia počtu personálu dosiahli nedošlo to k ukratiu na úrovni 5 ale až na úrovni 6 až 7 e, Kompenzovali sme tak navýšenie e, personálu vo frakciách. Teoreticky by sme mohli požiadať o vytvorenie dodatočných miest, ale nerobíme tak. Jediný návrh, ktorý tu zaznel, je pre e, vlastne politické skupiny v rámci tzv. postupu PASAR, teda vytvoriť 80 pracovných miest takouto formou aby viac kolegyň a kolegov e, z, na politických skupín mohlo byť regularizovaných. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánu Silva Pererovi. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem zablahoželať generálnemu tajomníkovi a aj všetkým prítomným a chcem vás pozdraviť. Budem stručný. Nebudem potrebovať e, všetok ten čas, ktorý mám v dispozícii, pretože sa nachádzame vo fáze rozpočtového procesu, kde je dôležité, aby ste vedeli, že tu leží predbežný návrh pred nami, je to návrh na budúci rok, ale ešte to nie je úplne hotové. Generálny tajomník predložil predbežný návrh a toto je bežný postup a neformálne sa o tom už hovorilo na úrovni predsedníctva, ale e, oficiálne 9. marca na budúcom zasadnutí predsedníctva sa už bude o tom hovoriť. E, oficiálne. A teraz e, sa tejto téme venujeme tu na vašom výbore a preto sme tu medzi vami a teším sa na rozpravu s vami, aby sme mohli reagovať aj na prípadné vaše obavy. A určite teda aj počas rokovania na predsedníctve vznikli určité obavy alebo názory, ktoré bolo treba objasniť. Takže keď vychádzame z tohoto a ak zohľadníme aj tú úvodnú rozpravu, ktorú, ktorá sa konala na predsedníctve, Chcel by som vám povedať, že návrh, ktorý bol predložený generálnym tajomníkom, ako viete, navrhuje zvýšenie rozpočtu o 3,52 približne. Takže táto zmena nie je ani veľa, ani málo. ale musíme urobiť analýzu a určiť si priority podľa toho, čo je najpotrebnejšie, aby sme mali jasné, jasno v tom, či tieto percentá budú stačiť, alebo či to nie je primnoho. Návrh rozpočtu musí byť koherentný s rozhodnutiami, ktoré už boli predtým schválené zo strany tohoto parlamentu aj zo strany predsedníctva. Preto si musíme stanoviť priority tak, aby sa zohľadnili e, uvedené postupy. V tomto návrhu rozpočtu nachádzame dôležité prvky vo vzťahu ku spôsobu práce tohto parlamentu. Týka sa to aj technického zariadenia, ale aj nábytku. A tam sa tiež plánuje navýšiť e, tú sumu asi o 10 pokiaľ ide o spracovanie informácií a štúdie, ktoré sa týkajú práce poslancov aj tímov tam poslancov a ich tímov, tam sa uvažuje s navýšením o 15 Okrem toho treba brať do úvahy tie najdôležitejšie investície, tie, ktoré spotrebovajú tú hlavnú časť rozpočtu. Tieto roz... investície sú základného charakteru a týkajú sa rozhodnutí, ktoré už boli prijaté v minulosti Napríklad e, týka sa to budov a ochrany priestorov. Potom v Luxemburgu je to budova Adenauer, ale aj e, budova Zweig tu v Bruseli. A ďalšie investície, o ktorých sa uvažuje, a sú veľmi potrebné napríklad pre priestory, ktoré sú určené pre navštevníkov parlamentu. Okrem toho, ako ďalší bod, ktorý chcem spomenúť, sú tu určité obavy z hľadiska kapitoly na komunikáciu a informácie. Tam sa samozrejme ráta s tým, že sa vychádza z rozhodnutí, ktoré boli v minulosti prijaté, napríklad program Experience a snaha vytvoriť tzv. mobilný parlament, respektíve mobilné parlamentárium a že by sa tam poskytovali dokonca určité pedagogické aktivity, aby sme poučili občanov o demokratickom charaktere Európskej únie. A keď si dnes vezmeme aj tie výzvy, pre, ktoré, pre ktorými stojí Európsky parlament. Ďalší veľmi významný bod je kybernetická bezpečnosť. Tam sa uvažuje o 11,3 miliónov, milióna eur, že sa navýši celková suma na eh, daný účel. Ďalej sa zrealizuje, zrealizuje vnútorný, respektíve interný audit aj pre oblasť eh, kybernetickej bezpečnosti, aby sa preskúmalo, do akej mery sa dá ešte vylepšiť to, čo tu máme. Čiže kybernetická bezpečnosť určite predstavuje jednu z veľkých priorít z hľadiska investícií. Investície musia byť zladené aj s tým, čo už tu bolo prerokované. Na záver ešte by som chcel zdôrazniť niektoré eh, z aspektov, na ktoré poukázalo aj predsedníctvo v súvislosti s rozpočtom. V prvom rade ide o posilnenie našej schopnosti alebo proste na posilnenie kapacít pri tlmočení a prekladoch. Čiže myslím, že finančné prostriedky vyčlenené na tlmočenie zodpovedajú potrebám. A okrem toho budeme sa musieť pozrieť aj na to, ako riešiť dotácie pre asistentov. Ide o to, aby sa aj nová realita prejavila, napríklad aj v súvislosti s Brexitom. Čiže ide aj o týmy, ktoré, ktorými disponujú jednotliví poslanci. Však vieme, že asistenti, ktorí pomáhajú poslancom, sú dôležití. Takže budeme hľadať čo najadekvátnejšie riešenie. A nakoniec opäť kybernetická bezpečnosť. Toto je veľmi významná téma, a určite tu treba vyvinúť finančné úsilie a mal byť dostatočný objem prostriedkov poskytnutý na to, aby sa zabezpečila kybernetická bezpečnosť. Ďakujem pekne, pán Vele a pán Silva Perera. Ďakujem vám za úvodné slova. A teraz dávam priestor na diskusiu. Slovo má pán Šestel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán generálny tajomník, pán podpredseda. E, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám objasnili tento váš e, e, návrh odhadov príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2021. Tento návrh ste predstavili tak, že sa obrat, že, že smeruje k modernite, do budúcnosti, investujete do e, prioritných oblastí, pre ktoré žiadate rozpočet viac než 2 miliardy 110 e, miliónov eur. To predstavuje zvýšenie o 3,52 v porovnaní s rozpočtom na rok 2020 E, sú tu určité požiadavky, takisto teda, e, e, kontraktuálne záväzky, ktoré tiež s týmto súvisia. Parlament by mal teda podrobiť presnej analýze tieto e, čísla aj teda v súvislosti s, budúčným, s budúcim viatočným finančným rámcom, ale dôležitá je tu aj dôveryhodnosť a koherentnosť e, voči ostatným inštitúciám Európskej únie. Musíme analyzovať aj ich rozpočet. Takže zatiaľ je ťažké pre nás, aby sme kritizovali rozpočet ostatných, pokiaľ e, nie sme takí prísni voči nášmu rozpočtu. Vaše rozpočtové ambície zachádzajú nad rámec eh, klasického zvýšenia, ktoré je prepoj, prepojené súvisí len s indexáciou. Sú preto dôvody a musíme ich analýzovať ale napriek tomu e, teda beriem e, so záujmom na vedomie tie projekty, ktoré e, by ste chceli podporiť. Komunikácia s občanmi, bezpečnosť, internalizácia bezpečnosti v Luxemburgu, IT oblasť, bez kybernetická bezpečnosť, modernizácia našich infraštruktúr, konferenčných služieb, oblasti informatiky a aj eh, ekologizácia a eh, udržateľná mobilita. Nad rámec tohto úvodu by som eh, chcel vám položiť už teraz určité otázky. Viete, že klimatické zmeny sú horizontálnou prioritou pre všetky naše politické skupiny. Mňa by e, zaujímalo popis týkajúci sa energetickej účinnosti našich e, budov, ako to vyzerá s ich splňaním environmentálnych požiadaviek a noriem. Pán generálny tajomník, vy ste spomenuli budovu Wilfried Martens, ktorá je e, príkladom v tejto oblasti, ale zaujímalo by ma, ako to vyzerá s ostatnými budovami, pokiaľ ide o tieto environmentálne normy. A ehm, v tejto oblasti ma tiež zaujímalo, čo chce Európsky parlament vytvoriť e, e, preto, aby podporoval svojich e, zamestnancov tu aj v Štrasburgu, aby redukovali používanie osobných automobilov a prechádzali skôr na používanie hromadnej dopravy či bicyklov teda v rámci ekologizácie parlamentu. Aká je politika Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o E, elektrinu a spotrebu vody. A ďalej e, budú politika nehnuteľnosti. Časti ste už odpovedali, pán generálny tajomník. Chcem sa spýtať na budúcnosť budovy PHS tu v Bruseli a renováciu tejto budovy pretože tu potrebujeme flexibilné eh, priestory, konferenčné priestory. Naozaj je tu potrebná modernizácia. Eh, hovorí sa o dokumente Stratégia imobil eh, v oblasti nehnuteľnosti. Neviem, či je tento dokument k dispozícii. Môžeme dostať jeho kópiu. Ak je tomu tak, bolo by zaujímavé preštudovať si ho. No a pokiaľ ide o politiku vo vzťahu s nehnuteľnosťami, povedali ste, že eh, spomenuli sme tu eh, eh, vlastne problematiku, ktorú označujeme ako ramasáž. Myslím si, že eh, by sme tu potrebovali trošku viac eh, objasnenia v tejto súvislosti, eh, pokiaľ ide o prepojenie remasážu s politikou ohľadom nehnuteľností. No a potom pokiaľ ide o diplomatické zastúpenie nášho Európskeho parlamentu za hranicami EÚ, pán generálny tajomník určite sú to aj určité pedagogické elementy, ktoré by ste nám mohli priblížiť, aby sme lepšie pochopili, ako Európsky parlament investoval za hranicami EÚ do e, e, vlastne Addis Abeba, Jakarta, New York, e, kde sa investovalo do budov, aj personálu. A potom, pokiaľ ide o boj proti obťažovaniu, vytvorili sa tu nové štruktúry, nové mechanizmy. Mohli by ste nám tiež presnejšie popísať, ako to vyzerá v tejto oblasti a zaujímali by ma aj prípadne určité hodnotenia, ak sú k dispozícii už teraz, ktoré by hodnotili um, tieto nové postupy a ich účinnosť. Eh, European Youth e- Event ste spomenuli eh, tiež. Tie predchádzajúce podujatia aj boli veľmi úspešné. Z evidentných dôvodov ma zaujíma, či by parlament nemohol uvažovať eh, nad tým, že vyzývame mládež, aby sa tohto súčasnili, či by nebolo možné zaoberať sa preplatením e, cestovných nákladov aj ubytovania pre týchto mladých ľudí. Zabezpečilo e, by to väčšiu rovnosť týchto mladých. Mnohí z nich si nemôžu dovoliť e, všetko toto zaplatiť. Bolo by dobre, keby sme uvažovali nad možnosťou preplatenia týchto nákladov. A ešte by som chcel spomenúť e, dopady Brexitu. Pán podpredseda, hovorili ste o tom dosť málo. V texte generálneho tajomníka som si prečítal, že e, úspory spojené s Brexitom, treba to tak nazvať, pretože e, určitý počet poslancov nás teda opustil, budú absorbované. Takže tu mám otázky nechápem, ako môžeme ešte raz e, zvýšiť e, cestovné výdavky e, parla, parla, parlamentných poslancov, keď ich bude vlastne menej v tom budúcom roku. A pán podpredseda takisto hovoril o asistentoch tá sa tiež, táto rozpočtová linka sa tiež zvýši v roku 2021. V, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to e, si vyžaduje vysvetlenie. Máte bližšie vysvetlenie e, k tomuto? A napokon už sme sa venovali otázke e, úst, ústnych vysvetlení hlasovania. tak naši tlmočníci, prekladatelia naozaj pracujú exemplárne, nie vždy za jednoduchých e, e, podmienok. A ja si myslím, že ako vo všetkých oblastiach mali by sme uvažovať nad racionalizáciou určitých postupov. Takže pýtam sa, či by sme v tejto súvislosti mali poskytovať e, tlmočenia týchto, keďže je viacero možností, ako vysvetliť svoje hlasovanie verejnosti, verejnej mienke. Ehm, vy ste zareagovali už v minulosti, pán generálny tajomník, že takéto vysvetlenia hlasovania 121 tisíc e, e, eur každý deň. Takže mňa by zaujímalo, či by sme nechceli považovať nad zmenou týchto postupov, e, zmeniť prístup. Bola by to oblasť, kde by sme mohli dospieť k určitým úsporám. Ďakujem vám vopred k vašim odpovediam na tieto otázky. Ďakujem pani Vinci. Vážený pán podpredseda, generálny tajomník, ďakujem za túto správu. Ja patrím k novým poslancom a určite neviem niektoré informácie z minulosti, ale je pre mňa dôležité, ako sa zaobchádza s peniazmi daňových poplatníkov. Hovorili ste v svojej správe o tom, že je dôležité byť blízko občanov, to bolo jadrom vašeho vystúpenia, a plánujete štvor, e, viacročnú volebnú kampaň. Ako to vidíte, aké máte skúsenosti z minulosti? Potom, aký je rozdiel medzi Europe Experiences a mobilným par- parlamentáriom? Je tam rozdiel, alebo je to niečo to isté? Minulý rok sa hovorilo o Štokholme Prav a Prahe, dnes tento rok sú tie isté mesta. Prečo? Téma bezpečnosť Edgar Weiss e, budovy, takže tie sú tie 11,3 milióna ako náklady uvedené. Minulý rok to bolo 6 miliónov, tento rok 8 miliónov, takže nejako mi to nesedí pri bezpečnosti v Luxembursku sa hovorí o 115 nových pracovníkoch. Prečo sa teraz zamestnávajú? Prečo nemáme nejakú e, firmu pre bezpečnosť? A keď si pozrieme stránku EPSO, tak tam je už týchto 115 bezpečnostných pracovníkov uvedených ako voľné miesta, i keď ešte stále nemáme schválený rozpočet a k Brexitu alebo k tomu nižšiemu poštu poslancov. Máme o 46 poslancov menej, 150 a, e, asistentov menej. A ja ťažko môžem potom vysvetliť, že náklady vzrastú o 30 doma v svojom volebnom okrsku. Ďakujem. Teraz pán Uzakovs. Áno, ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za aj tajomník za túto prezentáciu. Ja mám otázku k additional money. Mali sme tam 3,5% a teraz tam máme až 1,7 milióna. Takže máme tu určitý počet miliónov, ktoré sú povinné a potom sú tu určité voľné prostriedky pre, podľa vašeho rozhodnutia. Mohli by sme dostať tabulku, ako máte týchto 20 miliónov, plánujete uložiť? Tak, aby to videli poslanci proste rozložené. Keď hovoríme o číslach v návrhu, tak vidím, že v expertíze a komunikácii je náraz o 15,7 Prečo je to také vysoké číslo? Taktiež, keď hovoríme o asistentoch, tak sme počuli vaše plány po Brexite. Poprosím podrobnejšie. A posledná vec, ktorá súvisí s rozpočtom je Europe Experience, to má aj politické dôvody. Je to dobré, že budeme mať tri takéto prezentácie vo Francúzsku, ale v Pobalti tri krajiny, ktoré súvisia, ktoré majú hranice s Ruskom. My by sme boli veľmi radi, keby sme aj my niekedy mohli vidieť takéto niečo. Takže ja tu vidím určitú nerovnovahu pri niektorých výdavkoch. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Buzelarger. Ďakujem veľmi pekne za tie čísla. Za zelených môžem povedať, že chceme pochopiť, ako dopada, ako vyzerá CO2 účinok tohto rozpočtu. Zoberme si náklady na energiu, ktoré tam narastli. A otázka je, samozrejme, časť je zvyšená cena ďalší šoféry a podobne, ale my by sme chceli vedieť, aké sú environmentálne účinky týchto čísiel. A veľmi rýchlo by som chcel prečistiť ďalšie body, ktoré sú dôležité. Pomohlo by, keby sme mali taký riadok, aby každý nový poslanec v rozpočtovom systéme mal takú pomôcku, ako sa pozrieť na, pozerať na čísla, aby im dostal ďalších asistentov, čo mu to vysvetlia. Takže ťažko rozumiem, prečo dochádza k nárastu nákladov, keď máme počet členov, ktorý sa znižuje. Zelení v zásade hovoria, že eh, General Expenditure Allowance potrebuje jasné pravidlá, jasnú štruktúru. Dochádza k zníženiu eh, GA, ale bolo by dobre, keby sme tu mali nejaké všeobecné pravidlá, o ktorých rozhodne parlament. Keď si pozriem eh, ďalší pracovníci a externisti, tak tu vidíme nárast, čo je veľmi vysoký, ak to dáme do pomeru s počtom poslancov. Doberme si tajomníci politických skupín, financovanie bezpečnosti, šoféry a tak ďalej. To všetko vidíme, že narastá totálne a masívne, ak si to zoberieme na poslanca. Takže Ďalšia vec, ktoré nerozumiem, sú výsledky zo vš- e, vý- e, ceny všeobecných funkcií. Sú tam staff missions a cestovné medzi tromi miestami pracovnými, pracoviskami je to náraz o 33% a počet, e, počet narastol o 24%. Prečo? Cestujeme viac alebo náklady vzrástli? Keď si pozrieme visitor centers, teda v centra pre návštevníkov, tak ja som ako federalista, parlamentarista, proeurópancom za to, aby sme mali takéto užitočné tak povediac veci, užitočnú prezentáciu našej práce, ale pýtam sa, či máme nejaké číslo o efektívnosti Europe Experience. Máme nejaké čísla, nejaké prieskumy, ktoré by potvrdili, že je to užitočné? užitočný spôsob, ako rozširovať myšlienky parlamentu, alebo mali by sme dať prednosť iným aktivitám než fyzickým osobám v týchto e, lokáciách. Jednoducho chcem poukázať na to, že by sme mali o niečo lepšie pochopiť jednotlivé riadky, aby sme dokázali pod podporiť a obhajiť takýto zvýšený rozpočet v našich volebných okrskoch, najmä ak sme proeurópania a nechceme sa dostať do situácie, že nevieme pochopiť, čo sa deje. Ďakujem teraz, pán Žončar. Ďakujem veľmi pekne. V našej skupine E, alebo našu skupinu za našu skupinu by som povedal, že vždy máme záujem o to, aby sme spravili, dosiahli úsporu, ale nemyslíme si, že treba šetriť za každú cenu. Myslím, že je dôležité pozrieť sa na rozpočet a porovnať to s kvalitou administratívnych služieb, ktoré dostávame je veľmi dôležité mať vysokú úroveň profesionality v našej administratíve, a ak sú oblasti, kde potrebujeme viac financií, mali by sme o tom vedieť. Hovoríme tu o tých 81 pasarel postoch, my nie sme proti tomu. Myslím, že je dôležité, aby sme presadzovali takéto typy výdavkov, keď sú oprávnené. Mňa skôr znepokojuje zelenenie našho rozpočtu. My nevieme, čo je za touto konkrétnou terminológiou. My sme dostali pred dvomi týždňami prehliadku budovy. Išli sme od suterénu až po podkrovi, ak to môžem povedať. Je tu veľa vyhrievacej infraštruktúry, rôzne vedenia, bojlery, aj kotle a ja neviem, či sú to investície, ktoré potrebujeme pre takúto infraštruktúru alebo nie. Keď hovoríme o zazelenianí rozpočta, rozpočtu, tak ako môžeme šetriť energiou v parlamente, aké zdroje energie používame, taktiež je dôležité pozrieť sa na fungovanie budovy. Môžeme urobiť niečo konkrétne, alebo je to len všetko dočasné. Ďakujem teraz pán Olbricht. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám tri poznámky a jednu otázku. Prvá vec, keď počúvam kolegov, tak je jasné, že potrebujeme jednoduché posolstvo a to je, čo sú priame a nepriame dôsledky týchto nákladov a Brexitu pretože to je to, čo sa nás budú pýtať občania. Ušetríme po Brexite peniaze alebo nie? Ako dobre vieme, to sú niektoré náklady, nedokážeme zmeniť ako budovy, ale jednoducho táto veľmi stručná informácia by nám pomohla. Zlacneme po Brexite. A druhá vec je, že ešte stále hovoríme o tom, ako aká je potreba organizovať všetko v Štrásburgu okrem plena. Máme stále viac rokovaní v Štrásburgu, viac zasadnutí výborov, delegácií a podobne. Nemáme čas v Štrásburgu pracovať normálne. Prečo, koľko to stojí tieto ďalšie veci v Štrásburgu? Mali by sme to vyriešiť. A tretia vec je veľmi osobná. Možno mi niečo chýba, generálny tajomník ale koronavírus je chorobou špinavých rúk. Mohli by sme ošetriť, ru, ro, očistiť ruky v parlamente, tá voda je studená a prichádzajú sem stovky ľudí, tisícky ľudí a pýtajú sa, ako je to možné, ako je možné, že v parlamente v jadre Európy nemáme teplú vodu. Ja chápem, ten problém s baktériami a podobne, ale niečo treba urobiť, pretože ak nie, tak sme smiešní. A teraz tá otázka. 2021 je prvým rokom nového výhľadu a teraz máme nové povinnosti pána Mišela po jeho návrhu a jeden z najdôležitejších prvkov je znovu znižovanie nákladov na administratívu. A ak to porovnáme s finským návrhom, takže čo je ten dôsledok pre par- toho pre parlament? vaša prvá reakcia. Viem, politicky to nie je jasné reagovať ako prvý, ale my ako parlament sme už reagovali, podali sme nie. Ale znižovanie administratívy môže byť stále nebezpečnejšie. Je to veľmi e, zložité. Aká je vaša reakcia na to? Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Stefanuta. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu. Okrem toho, čo ste povedali, to bol dobrý súhrn. Je tu ešte jedna otázka a to je, či počas tohto mandátu budeme sa snažiť vysvetľovať, čo je Európsky parlament a prečo majú byť angažovaní alebo sa zlakneme a budeme konzervatívni a povieme, že musíme ukazovať reštrikcie, obmedzovanie. A ja myslím, že je veľmi dôležité povedať niekoľko vecí, a síce, že ten program Európskeho parlamentu o hlasovaní bol veľmi užitočný, vyslal mnohých poslancov, priniesol mnohých poslancov do Európskeho parlamentu, ktorí tu predtým neboli, lebo predtým sa mladí nezúčastňovali volenia a teraz volili. A teraz máme niekoľko stotisíc mladých ľudí, ktorí čakajú na líderstvo, na to, čo bude ďalej. A my teraz povieme, že áno, znížime rozpočet pre komunikáciu a e, komunikáciu s občanmi a vrátime sa v 24, keď budeme znovu potrebovať alebo budeme mať konštantné komunikovanie a komunikáciu s týmito ľuďmi a budeme sa snažiť získať tých, ktorí chcú s nami komunikovať a prispievať. Takže gratulujem generálnemu tajomníkovi za jeho líderstvo v tejto oblasti. Priťahlo to mnoho ľudí k hlasovaniu, ktorí predtým nevolali. Ďalší dobrý projekt, ktorý používa každý, každý deň bez ohľadu na politické e, ke zariadenie EPRS, to, sú, to je služba, ktorá poskytuje zdroje ten model, z ktorého, ktorého sme to prebrali pred dvomi mandátnymi obdobiami, je dobrá vízia. Mne sa páči, že tu vidím ten jeho rozpočet, ak to dobre vidím, e, zvýšený pretože je to niečo, čo dosahuje úspory pre inštitúcie, pretože inak by všetci poslanci zadávali vlastné štúdie a bolo by to e, drahšie než tento spoločný súbor expertov. A Olivier už o tom hovoril a to je otvorenie plovc. Je to dôležité. Washingtonská kancelária bola príkladom toho, prečo je to dôležité a treba otvoriť aj ďalšie. Nemôžeme mať tú nedôveru, ktorá vzniká medzi Európskym parlamentom a vonkajšou službou. Nemôžu parlamentári chodiť na súkromné turistické víza, ako je to teraz. Ja to budem pretláčať, písali sme aj list, budeme to stále pretláčať, kým neuvidíme výsledky. Asistenti poslancov, videl som ten jediný rozdiel medzi 2020 a 2021 je ten, to je štatistický rozdiel, to je ako keby inflačná korekcia tých 3,5 a to je zvyčajné, že v týchto inštitúciách sa robí takáto valorizácia, ale počkám na to, aby ma generálny tajomník o projekt sa minil. A teraz je mini parlamentária a mobilné parlamentárne skúsenosti. Tiež by som videl viac e, aj mesta na východe zapojené do toho. To je fajn vidieť Helsinky, videl som Ljubljanu. Uh, ale prečo tam nie je Bukurešť? Ešte stále nemáme e, žiadnu agentúru EÚ alebo niečo tam. A taktiež by sme aj ušetrili asi peniaze, pretože nedokážeme poslať všetkých občanov, aby prišli na návštevu sem. Takže možno by sme mohli aj tu niečo porobiť. A napokon kybernetická bezpečnosť. Pán spravodajca to už povedal aj mňa zaujímajú ďalšie opatrenia na úsporu, ako je prejav do textu a ďalšie aplikácie, ktoré dokazujú, e, dokážu šetriť peniaze na transkripciu veľkých textov. Asi by sme to, tu mohli niečo porobiť. Ďakujem. Ďakujem pani Holmajerová. Vítam vás tu a Jan už položil mnohé moje otázky, ja to chcem tiež doplniť. Ide o Brexit, ako to bude vyzerať s dôchodkami britských poslancov, aká je tu plánovaná budúcnosť. Keby sme to mohli zaradiť týmto otázkam, bolo by naozaj zaujímavé vidieť, ako to celé bude vyzerať. Potom ďalej, mňa by zaujímalo, pokiaľ ide o budovu kol a tá téma skvalitnenie, infraštruktúra, bezpečnosť, to je tiež otázka. Potom je tu téma Polan Rispak. E, to je budova, kde sú už nejaké prípravné práce. Uvidíme, čo naozaj pomôže. pri, teda pri spako, budove SPAK e, vznikajú mnohé statické otázky, dokedy kedy sa príde k rozhodnutiam, pokiaľ ide o budovu e, SPAK. Je to pomerne veľká finančná záťaž bez ohľadu na to, čo sa spraví. Bude to vždy výrazná suma a o ktorej tu hovoríme a musíme to nejako zvládnuť. A potom je tu informačná kampaň k európskym voľbám v roku 2024 a mňa zaujíma, čo sa už plánuje v roku 2021 alebo ako stále informácie, keďže je tu uvedená už táto položka ako príprava kampane v roku 2024. Ďakujem. Teraz pani Keller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to dôležitá téma a chcem sa, za, e, chcem sa zamerať na budovy. S kolegami, tieňovými spravedajcami sme navštívili budovy a táto myšlienka pravidelnej údržby nie len občasné práce a podobne. Nám sa to zdá ako užitočná predstava. Počítate s nejakým riadkom, ktorý by obsahoval údržbu, povedzme väčšie práce, strechy, izolácia a podobne. Je to v rozpočte? Potom uh, Europe Experience. Podobne ako kolegyňa, chcem aj ja zdôrazniť význam tohto ustanovenia, tohto riadku. A bol by som rád, bola by som rada, keby sa tu výdavky podporili. Je to dobré, ak máme výdavky smerom na prezentáciu parlamentu v členských štátoch, najmä v nových členských štátoch, i keď už nie sú až také nové tak povedzme dospievajúce, adolescentné členské štáty. Takže videla som tie prezent, tú prezentáciu vo vašej správe, ale nevidela som tam zatiaľ tento riadok alebo kapitolu 0 2006. Potom ďalšia otázka, ktorá sa týka budovy Spinelli. Aj tu sme navštívili. Chcem povedať, že sme naozaj navštívili napríklad kotolňu a podobne, ktorú je potrebné asi vymeniť. A znovu tu nevidím nejaké príslušné rozpočtové riadky. Vidím tu reštauráciu a podobne. Neviem tie technické aspekty celkom rozluštiť. Ako povedala Monika Holmajerová, ktorá sa dobre vyzná v tejto problematike, musíme rýchle pracovať, pretože 10 miliónov eur na budovu SPAC a nemáme tu žiadne konkrétne informácie k, k tomuto. Nemáme informácie o tom, že čo sa deje, ako čo znamená táto výška pani Zabadal? Ďakujem pekne, naozaj je tu mnoho otázok, čo doznel, ale nechcem sa ani ja opakovať, ale sú tu témy, ktoré sa týkajú tohto rozpočtu. Jednak ide o pracovné podmienky, hlavne žien, ktoré sú teda upratovačky O tejto téme sa už hovorilo v minulosti viackrát a je evidentné, že proste odpoveď je áno, splní sa požiadavka zákonu, bodka. Ale že proste parlament si e, objednal tieto e, služby dodavateľsky zvonka. A samozrejme je rozdiel, či je niekto zamestnancom parlamentu, alebo či pracuje ako niekto zvonka. A ide o to, aby mali aj dôstojné pracovné podmienky Takže nemôžeme zabúdať ani na iné sektory, ktoré v podstate fungujú tu v parlamente. Okrem toho, často sa hovorilo o konflikt záujmov alebo konflikt kompetencií medzi tým, čo príjma predsedníctvo a aj tento výbor a aj nakoniec aj celý Európsky parlament. A čiže príjmú sa, rozpoč- príjmú sa rozhodnutia, ktoré prídu z rozpočtového výboru. Týka sa to rozpočtu a my teda tento výbor aj s predsedníctvom e, často e, riešime a keď sa hovorí napríklad o potrebe zvýšiť o nejaké percento rozpočet, tak tam bývajú aj rozdielne názory. Takže sú tu rôzne pléna. Chcem povedať, že aspoň väčšina tohoto parlamentu, Európskeho parlamentu, vníma niektoré veci, že sa proste zablokujú a bodka. Takže ku koncu minulého funkčného obdobia parlamentu sa preplácali treba služobné cesty a parlament to väčšinou schválil, ale v podstate aj tak e, tí, ktorí sú zamestnanci, nie sú rovnako odmenovaní ako povedzme štipendisti alebo vysielaní pracovníci. Takže e, europoslanec alebo poslankyňa, ak nemôže niekoľko mesiacov sa zúčastniť zasadnutia na pléne, môže proste fungovať treba e, online keď je treba na materskej alebo na otcovskej e, dovolenke. A sú tu veci, ktoré sme schválili ešte na predchádza, predchádzajúcom funkčnom období parlamentu a predsa sa tam hádžu polena pod nohy, že teraz hľadiska uplatňovania v praxi. Takže plénum sa o niečom rozhodne a aj predsedníctvo o niečom rozhodne. Takže treba sa aj nad týmto pozastaviť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľa otázok, pripomienok. Pán Vela, nech sa páči, keby ste odpovedali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokúsim sa v čo najlepšie, je, ako viem zodpovedať na tieto otázky. V prvom rade ďakujem spravodajcovi aj za dobrú spoluprácu. Prvá otázka sa týkala toho, ako to vyzerá s environmentálnym stavom našich budov Pozitívna správa je, že pri nových budovách, najmä budova Martens, tam máme vynikajúci stav. Takmer sme na vrchole toho, čo existuje, takže je to ukážková budova. Wallenberg Resch, tá sa teraz rozšírila, bude pasívnou budovou z hľadiska energie Adenauer, tá je na 70 hotová. Tam používame teraz modernú geotermálne kúrenie a chladenie. To je tiež najnovší stav techniky a pri ostatných budovách sa pokúšame vymeniť technické zariadenia tak, aby boli aj vynikajúce z ekologického hľadiska. Teraz otázka dopravy. Minulé roky sme e, dopravu a vodičov zmenili. V Štrásburgu, do Štrásburgu chodíme talisom. Väčšina pracovníkov ide talisom, nie individuálne. Takže podľa mňa je to veľký pokrok veľmi rýchlo zabezpečujeme aj elektrické parkovacie miesta. Už máme 111 takýchto nabíjacích miest, aby mohli chodiť ľudia aj s elektroautami a ich nabíjať. Prezidium, predsedníctvo v roku 2019 rozhodlo, že budeme dávať aj sezónne lístky, kde dochádza k určitej kompenzácii ak sa niekto vzdá parkoviska. To znamená, každý pracovník má právo na pevné parkovisko, ale ak dokážete, že používate verejnú dopravu, tak e, a vzdáte sa parkovacieho miesta, tak vám preplatíme tieto električenky alebo predplatné. A by ste z individuálnej dopravy prešli na hromadnú dopravu. Máme už okolo 190 služobných bicyklov, ktoré môžu používať poslanci aj zamestnanci. To znamená, aj tu nahrádzame individuálnu dopravu oveľa ekologickejšou formou a podporujeme ekologickejšie správanie. A v Bruseli sme navrhli, aby sme zabránili zbytočným presunom medzi budovami, aby existovalo prepojenie ku komisia rady, ktoré by bolo možné peši alebo bicyklom, to by už potom región Brusel vybudoval. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala k stratégii budov 2029. To je stratégia, ktorá bola schválená posledným predsedníctvom. Je to dlhodobá stratégia. Pa- parlament sa rozhodol, že už má dosť priestorov na kancelárie, najmä tu v Bruseli a potom aj v Štrasburgu, kde sme prijali určité opatrenia a preto máme nové ťažiska, to je Experience Europe, to je nové ťažisko, potom ďalšie trilogové kapacity a renovácie. Renovácia bude veľmi dôležitá téma. Myslíme si, že máme nové budovy, ale keď má budova 25-30 rokov, tak je treba urobiť, povedzme, energetickú sanáciu. My ako zákonodarci sme sa rozhodli a zaviazali súkromníkov, aby ročne inovovali 3 budov a to znamená, že to musí platiť aj pre nás ako parlament. To znamená, že za 33 rokov sa celý fond budov musí renovovať. Potom tu zaznela otázka k ramasáž. Ja si myslím, že za posledné dve roky sme mali len 30 miliónov eur na ramasáž. To znamená, že vydali sme vyššie až 98,8 Pred mnohými rokmi sme mali 70 či 80 miliónov úrov. To znamená, že aj tu sme znížili tieto výdavky, ale pozitívne môžeme povedať, že sme takto ušetrili aj úroky. Napríklad budova Adenauer v Luxembursku vo financovaní je o 100 miliónov eur lacnejšia, lebo sme neplatili žiadne úroky. Ale tieto náklady e, sa znížili v dôsledku rôznych prestavb. To znamená, že to robíme túto ramasáž zodpovedne aj v prospech európskych daňových poplatníkov. Takže potom je tu ešte otázka stratégia EMAS. Predsedníctvo sa vyslovilo za to, aby sme boli ešte ambicioznejší a to znamená, že všetky ciele, ktoré sa týkajú zeleného parlamentu, sa stanú buď prioritnejšími, alebo ambicioznejšími, alebo oboje. Napríklad v oblasti CO2 chceme zníženie o 40 do roku 2030. Pred e, slovo 40 do roku 2024. Chceme e, prezidium napríklad rozhodlo 30 do roku 2024 zníženie na, na dopravu, spotreba plynu, zníženie, tam bolo zatiaľ 15 do roku 2025, teraz 25 do roku 24. Obnoviteľné energie, starý cieľ 10 do roku 25, teraz 25 do roku 24. Elekt spotreba elektriny zníženie 20 do roku 2024. Papier a jeho spotreba starý cieľ 15 do roku 2025, teraz 50 do roku 2024. Spotreba vody, starý cieľ 2 teraz 15 a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že nové predsedníctvo má ekologické ciele, environmentálne ciele, ktoré sa majú splniť buď skôr, alebo sa zvýšila ambícia. A to znamená, že musíme prijať eh, aj jednotlivé opatrenia v najbližších rokoch, aby sme tieto ciele aj naplnili. Hovorili ste aj o externej pre, prítomnosti Európskeho parlamentu. Už 10 rokov máme kanceláriu vo Washingtone. Tá podľa mňa dobre funguje. Pred desiatimi rokmi sa hovorilo, aha, vy ste prišli z Rady Európy. To sa už nestáva, už ani v kongrese sa to nestáva. A keďže tam chodí každý rok okolo 200 poslancov, tak sa nám podarilo výrazne otvoriť aj ďalšie možnosti. A tu nejde o nejakú klasickú zahraničnú politiku, ako si myslia pri externých službách, ale Napríklad výbor LIBE ide pri ochrane údajov do, za partnermi v e, Senáte a rieši to tam s nimi, alebo máme konkrétnu spoluprácu pri legislatíve v oblasti polnohospodárstva a podobne. A preto je tam legitimná prítomnosť Európskeho parlamentu. To platí aj pre Londýn rozhodlo sa predsedníctvo, že budeme naďalej prítomní v Londýne. V Londýne máme 3,7 milióna EU občanov, takže nemôžeme sa stávať Británii, ako keby to bol akýkoľvek tretí štát. Musíme sa e, venovať tým, ktorí sa angažujú za Európu alebo ktorí sú tam a majú problémy. Musíme byť s nimi v kontakte. Predsedníctvo okrem toho rozhodlo, že budeme prítomní aj vo viacstranných inštitúciách, budeme mať predstaviteľa v UNO, ASEAN, Africká únia. Je to práve doba, keď je ohrozený multilateralizmus a myslíme si, že je to preto dôležité opatrenie. Pýtali ste sa aj na realizáciu záverov Hasomo z minulého volebného obdobia. Tu je prehľad čo sa zrealizovalo, čo nie. Povedal by som, že už nemáme nič červené, už je tam len žlté alebo zelené. Asi 80-90% je zelené splnené a niekde je žlté, kde ešte treba troška popracovať, ale červené už nie je nič. Sme v novej fáze, kde sa tieto rozhodnutia musia osvedčiť v praxi. To znamená, máme teraz nový systém v tomto legislatívnom období a predsedníctvo určite urobí správne, ak povedzme po roka pol preskúma, či tieto opatrenia viedli k cieľu, alebo či je potrebné prijať nové opatrenia, aby sme dosiahli stanovené výsledky. Pani Vincich mala otázku ku kampani a že ako to bude s tou kampaňou. Počas európskych volieb sme mali veľmi dobré skúsenosti s inou prítomnosťou u občanov. Bolo to také rozmanité. Mali sme tu tie vonkajšie kancelárie, kde, boli experti pre, kde sú experti pre sociálne médiá, posilnili sme prácu s tlačou, s novinármi, ďalej sme boli aj na centrálnej úrovni inak aktívni. Napríklad Štefanu to o tom hovoril, tá kampaň, čo, urobí, čo robí Európa pre mňa. Zrazu prišlo 300 tisíc občanov, ktorí sa napojili na Európsky parlament a povedali, my chceme kampaňovať a je dôležité, aby týchto 300 tisíc občanov nemuselo ďalej čakať 4 roky, kým budú môcť spolupracovať s parlamentom. Chceme ich zachovať, udržať si ako tí ľudia, ktorých sa zaujíma Európsky parlament a ktorí aj chcú pracovať pre Európu a konkrétne napríklad teraz viacročný finančný plán je veľmi dôležité, aby nielen poslanci rokovali, ale aby to všetko bolo aj nejako viditeľné na verejnosti. Bude to konferencia o budúcnosti Európy. To nestačí teraz už len tak, že raz k voľbám. My potrebujeme stálu prítomnosť. Pýtali ste sa aj o Europe Experience a parla- mobilné parlamentárium. Praktický príklad. Prednedávnom, pred pár mesiacmi, sme mali, sme otvorili Europe Experience v Helsinkách, v Novej národnej knižnici. Predtým sme každý rok mali okolo 3000 návštevníkov, teraz máme 130 tisíc návštevníkov. To znamená, Experience Europe je tá šanca, je to odklon od takej e, úzkej komunikácie a prechod k masovej komunikácie. Zoberme si Štrásburg, 460 tisíc návštevníkov, tam sme to tiež nedávno otvorili, alebo parlamentárium tu v Bruseli 2,6 milióna návštevníkov. To znamená, že tu máme naozaj šancu začať masovo komunikovať s občanmi skupinami návštevníkov a preto sa predsedníctvo rozhodlo, že sa to zovšeobecní a že to nebudeme robiť len v Štrásburgu a v Berlíne, ale vo všetkých hlavných mestách a najbližšie to otvoríme v Taline. Otázka bola aj na Pobaltie totiž. 20. marca otvárame v Taline veľkú Experience Europe a ja dúfam, že všetci minimálne raz do roka tam prídu. Investujeme aj do tých krajín totiž, ktoré sú vystavené osobitným výzvam, pokiaľ ide o komunikáciu. Pri niektorých riadkoch v rozpočte môže dojsť k zmetku, keď sa pýtame, prečo je to menej ako to číslo, čo poznáme, povedzme budova Vice, pretože je to rozdelené na dve rozpočtové obdobia. Je tu uvedená tá celková suma, nie tých 8, ale je to rozdelené, pretože v jednotlivých rozpočtových rokoch sa vynaložia tie prostriedky inak alebo ide o rôzne rozpočtové obdobia. Luxembursko e, súťaže, to sú len rezervné zoznamy pre spolupracovníkov. Tie sú zvyčajne trvajú rok. Ale to znamená, že keď vyjde takýto, sa urobí takýto zoznam, že tých ľudí aj zamestnáme, takže žiadne rozhodnutie vopred ale ide len o to, aby sme už e, mohli najímať v roku 2021. Potom tu bola otázka Brexit. Prečo nevidíme jasné zníženie v týchto dvoch rozpočtových riadkoch? To sú cestovné a asistenti. Dôvod je ten, že ten pôvodný dátum Brexitu mal byť začiatok roka 2019 a vychádzali sme z toho, že v roku 2019 už budeme mať nižší počet poslancov a mysl- ale nebolo to tak. A preto sú tu aj tieto rozdiely. A preto nie je tá, to zniženie také veľké. Výdavky sa počítajú aj podľa toho, ako sa prosiedky využívajú. Napríklad pri asistentoch vyčerpa, nevyčerpa niekedy poslanec túto sumu a potom sú tam určité percentá, ale momentálne vychádzame z toho, že sa budú prostriedky viacej čerpať Mnohí poslanci už majú štyroch asistentov bo chcú štvrtého asistenca a vidíme, že aj účasť poslancov, najmä na miniplene rokovania politickej skupiny, je vyššia, než tomu zvyčajne bolo. A preto musíme čísla tomu prispôsobiť. Pán Bezeláger sa spýtal na politiku hľadom CO2 už som odkázal na tie sprísnené ciele 40-percentné zníženie do roku 2024, nie 30. A potom, pokiaľ je osobnú dopravu, e, všeobecný e, príspevok na výdavky je trvalou témou, ostane to určite tak ďalej. Experience Europe, túto otázku už som zodpovedal, pán Žonker povedal, že podporuje tých nových 80 dodatočných miest, ktoré mimochodom nevedú dodatočným nákladom, pretože sa využijú e, pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní na politických skupinách, takže je to taká technická nutnosť, ale neprestavuje to rotočné náklady. Spýtali ste sa na eh, zdroje eh, energii. Povedala som, že už využívame aj nové zdroje, ako geotermiu v Luxembursku ale aj tam, kde ostávame pre tých eh, starých, snažíme sa lepšie docieliť energetické využitie pomocou technických, technické modernizácie. Klaus, vidím tu veľmi veľa poznámok, ale už je čas, aby sme sa začali venovať ďalšiemu bodu programu. Ja sa snažím odpovedať tak, eh, dlho, ako je to možné. Pán Olbrich, teraz budú tratočné náklady k tomu. Eh, máme kalkuláciu z pred pár rokov náklady na tri sídla. predstavujú 1 milión eur ročne studená voda a otázka e, legionely. Problémom je, e, že poslanci nevyužívajú tieto zariadenia pravidelne a keď sa nevyužívajú pravidelne, e, môže tu dôjsť k nebezpečenstvu rozšírenia legionely, čo vedie k zdravotným nebezpečenstvám a preto studená voda. Prechádzam tým rýchlo. Pani Holmajer spomenula Eh, dôchodkový fond. Tým nie sme priamo dotknutí dôchodkami, ale dôchodkovým fondom, ale to by si vyžadovalo viac eh, času, dlhšie vysvetlenie, než koľko by som dostala priestor od pána predsedu. Eh, Budova Aha, mám, dostávam tento priestor. Takže máme významný deficit ako e, budova. Potrebujeme tu upgrade, hlavne pokrytie o spoločenské priestory, aj preto, že sa tu majú konať technické trialógy. To nie je z môjho pohľadu akceptovateľné. PHS budova tu e, práve beží konanie, aby na začiatku budúcich, e, budúceho voľbného obdobia sa dalo začať s, so stavebnými prácami. Pani Keller, sa vyjadrila za pravidelnú údržbu. Áno, to je naozaj dôležité na úrovni tých 3% a preto sme tu vytvorili osobitné riaditeľstvo, ktoré sa bude zaoberať pre, čisto len touto otázkou, pretože máme naozaj uh, zostarnuté budovy šťastí. Uh, ale e, podrobnosti si môžeme objasniť ešte raz e, bilaterálne k otázke budovy e, SPAC, čo sa tam zaznela otázka, čo sa tam deje. Potom EPRS a ESVČ že sa musia otvoriť striktné rozdeľovanie na vnútornú, vonkajšiu politiku už tak e, to nepoznáme. Ochrana klímy, migračná politika je vnútorná politika, aj vonkajšia. Pani Gardia Zabal spomenula pracovné podmienky. My to konštantne monitorujeme, ale aj e, pri e, Eh, vlastne, eh, pokiaľ ide o budúcnosť, sa snažíme vždy zabezpečiť eh, vysoký štandard tejto oblasti. Predsedníctvo, výbor pre rozpočet, pre kontrolu rozpočtu, áno, tu čas, v časti býva odlišná pozícia, každý má trochu odlišnú úlohu. Pri tej konkrétnej otázke asistentov máme tri rôzne režimy, preplacenie režim pre poslancov, režim pre eh, funkcionárov a asistentov. Eh, v prípade toho konkrétneho rozhodnutia na predsedníctve sa viedla intenzívna diskusia a predsedníctvo potom s eh, väčšinou podporilo starý systém troch rôznych alternatív pre poslanci, avšak teda sa zvýšili tie výšky, ktoré sa preplácajú. Ďakujem vám pekne, pán generálny tajomník, za váš príspevok. A slovo má teraz pán podpredseda Pereira. Ale musím povedať, že naozaj už nemáme čas a e, mali sme už začať pred, e, s ďalším bodom programu. Ďakujem pekne, pán predseda, môžem byť veľmi stručný. Už len e, na záver spomeniem, že ako som povedal úvodom, toto to, E, vlastne tento návrh generálneho tajomníka musel byť prijatý predsedníctvom. E, uh, 9. marca. Dôležitý bude teda e, vstup výboru pre rozpočet, teda pre ďalšie kroky na predsedníctve. Ja beriem na vedomie, že je potrebné vyvinúť dodatočné úsilie preto, aby naša prebiehajúca e, práca bola známejšia, aby rozpočet e, sa správne chápal, aby sa chápalo, že investujeme do budovy, do vybavenia, že to je súčasťou širšej stratégie, že tu máme stratégiu pre nehnuteľnosti eh, od roku 2010, ktorá bola prednávnom prepracovaná, kde ide v zásade o znižovanie nákladov oproti eh, alternatívnym postupom, ako napríklad eh, prenájom. nájom. Správovanie portfólia budov prebieha tak, že postupujeme racionálne s našimi finančnými zdrojmi. To platí aj pre ten tzv. zelený parlament, ekologický parlament. Snažíme sa naše eh, ciele ohľadom CO2 zlepšovať, dosahovať, aj pokiaľ ide o náš vozový park, ale nie je to dostatočne dobre známe u poslancov. Musíme sa snažiť, prezidium sa musí snažiť viac eh, rozširovať tieto informácie. A na záver k Brexitu ešte chápem, že je tu e, e, snaha dozvedieť sa, čo priniesol e, Brexit, pokiaľ ide o obmedzenie výdavkov Európskeho parlamentu. Ale hlavný problém Brexitu vlastne spočíva v tom, ako môžeme reagovať na napadnutie parlamentarizmu, európskej zomknutosti našich hodnôt. Preto sú dôležité také projekty ako Experience Europe a to je dôležité aj preto, aby sa dal zrealizovať tento rozpočet. Ďakujem za vaše poznámky, ktoré budeme v našej ďalšej práci zohľadňovať. Ďakujem. Toto je e, koniec e, tejto časti nášho programu. Ďakujem hosťom za vyčerpávajúce prezentácie. Ďakujem pán Šastel za to, že ste sa vzdali svojho ročníckého času na uzavretie tohto bodu, pretože už meškáme 10 minút a prejdeme teraz k ďalšiemu bodu nášho programu, kde pôjde o e, spoločné zasadnutie troch výborov e, na tému Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj.